S veľkým poľutovaním sme včera e, prijali správu o úmrti kolegu Gianluca Bonána. Od roku 2014 bol kolega Bonáno členom parlamentu, bol členom výboru pre priemysel, výskum a energetiku a bol tiež v delegácii e, medziparlamentného zhromaždenia AKT. Pán Bonáno včera sa stal obeťou tragickej vážnej dopravnej nehody a e, zahynul ešte na mieste nehody. Mnohé roky bol starostom e, obce Bogozézia v Taliansku. Jeho manželka prežila nehodu. Pán Bonano zanecháva rodinu a deti. Mnohých Mnohými otriasla táto tragédia a v týchto ťažkých hodinách sme v mysliach z, man, pri manželke, ktoré prajeme skore uzdravenie a myslíme na jeho rodinu. Prosím vás, aby ste sa na počesť nášho kolegu na, postavili na minútu ticha. ďakujem pekne.